I think we quiet committee this morning. Kolegovia a kolegyne, myslím si, že dnes budeme postupovať veľmi eh, opatrne, pretože je to posledný deň pred prázdninami a vidím, že parlament je už taký pokojný, preto kolegovia idú na dovolenky a eh, aby sa vyhli teda nejakým dopravným problémom. Budeme postupovať teda ďalej v programe. Máme tu bod 12 Napriek malým počtom prítomných je to dôležitá téma, pretože je to rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania. A vzdelávanie je teda jedným z kľúčových SDG cieľov a ide tu o to, aby sme zabezpečili e, celoživotné vzdelávanie pre všetkých. Vidíme, že tu je pokrok za ostatné roky, ktorý sme zaznamenali Vidíme, že stále viac detí chodí do školy, ale sú tu problémy, ktoré súvisia s oblasťou subsahárskej Afriky. Tam je kvalita vzdelávania. 87% detí v subsahárskej oblasti na, na úrovni základnej školy nedosiahnu ani gramotnosť čo do čítania. Medzinárodná komisia, ktorá financuje globálne príležitosti vzdelávania, odhaduje, že do roku 2030 budeme potrebať 89 miliard dolárov na to, aby sa to investovalo do vzdelávania každý rok a v súčasnosti investujeme teda iba 16 miliárd do vzdelávania na to, aby sme riešili tieto výzvy. Európska únia sa zaviazala, že vynaloží 20 do rozvojovej pomoci do oblasti sociálnej inklúzie ľudského rozvoja, tam sa týka teda aj vzdelávania a zdravia. Avšak pán spravodajca, pán Pejon, ako nám povie o chvíľu. Myslím si, že keď sa pozrieme na tie najnovšie údaje a čísla, kam rozvojová pomoc ide, myslím si, že eh, aj tu bol pokles, pokiaľ ide o peniaze do vzdelávania a predovšetkým pokiaľ ide o Afriku. Takže mali by sme sa pozerať na to, kde narastá počet obyvateľov, kde máme deti, musíme vytvárať potom aj pracovné príležitosti po ich ukončení vzdelávacieho procesu. To je priorita aj vysokej predstaviteľky a o tom bol aj samý v Abidžan. My vieme z našej vlastnej skúsenosti, že nie. Vieme teda zo skúsenosti, boli sme tam aj v niektorých častiach susedskej, sused, susedstva EÚ. E Politika vzdelávania je nie na takej úrovni, aby zabezpečila kvalitné vzdelávanie, takisto aj vzdelávanie učiteľov. To sú otázky, ktoré sú takisto problematické. To je veľmi dôležitá téma e, je to jedna z posledných, ktoré robíme tu v parlamente, ale musíme stanoviť takýto milník, aby to potom parlament ďalší, v ďalšom mandáte mohol dopracovať. Nech sa páči, pán Pejan, máte slovo ako spravodajce. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Áno, už sme teda pred prázdninami a je to normálne, že tu nie je až toľko ľudí, nie je to moja chyba, pretože vy ste mi navrhli, aby som prezentoval túto správu už predtým, ale z osobných dôvodov som nemohol písť, takže v stručnosti už ste povedali také kľúčové veci. Táto správa, podľa môjho názoru, je náležitá, pretože vzdelávanie je oveľa viac než len vzdelávaním. My vieme, že všetko, čo sa to, že to súvisí s demokratickým procesom a vzdelávaním a súvisí to teda so vzdelávaním predovšetkým detí a občanov. Sú tu však aj nejaké veci, ktoré sú osobité, hoci sa veci už začali od 2016. meniť. Pomoc, rozvojová pomoc, ktorá ide do vzdelávania, táto poklesla, ľudia to nevedia, za ostatných 10 rokov, ktoré boli teda pred rokom 2016. Teraz dobehnúť to, od roku 2016 sa snažíme, a snažíme sa teda dosiahnuť e, patričnú úroveň. Vy ste to takisto povedali, je to trochu také pokritectvo, paradox a ťažkosti, ktoré môžeme síce mať, vyhovárame sa, ale ak chceme dosiahnuť ciele, ktorým sme sa pri, zaviazali, tak musíme znásobiť túto rozvojovú pomoc, a to je cieľ číslo 4 z tých udržateľných rozvojových cieľov, a takisto treba e, znásobiť šestnásobne rozvojovú pomoc, ak ju porovnáme so súčasným stavom do roku 2030. Takže vidíme, že, ešte, e, že sme sa vydali dobrým smerom. Je tu veľká priepas medzi tým, čo hovoríme a realitou. E, máme pred sebou veľké rizika, vy ste to už spomenuli, máme tu Afriku, nevyčlenujeme dostatočné prostriedky a takisto som rád, že môžeme mať takúto výmenu názorov s komisiou od začiatku tejto práce Komisia, posledné komunike, oznámenie komisie máme z roku 2002. Takže ja si myslím, že je skutočne na čase, aby sme sa spoločne znovu pustili do aktualizácie týchto pracovných dokumentov, napríklad posledné vyhlásenie ohľadne vzdelávania skutočne teda máme z roku 2002. To je už 16 rokov, je to veľmi ďaleko, odtedy sa udialo veľa vecí. Takže cieľ je veľmi jednoduchý Chcel by som pracovať takýmto spôsobom, mali by sme správu, ktorá by značila niektoré kľúčové otázky, kľúčové otázky, ktoré by mohli podporiť jednomyselne, to je teda žiaduce, alebo aspoň veľká väčšina poslancov a politických skupín na to, aby sme mm, boli vypočutí. Nemusíme teraz hovoriť o konkrétnych detailoch, nemusíme tu teraz uh, sa hrať na nejakých uh, takých, čo budú hľadať detaily, ale podarilo sa mi teda skontaktovať spravodajcov, podarilo sa mi ich presvedčiť, pokiaľ ide o diskusiu o pozmenujúce návrhy, na to, aby sme spoločne vybudovali to, čo sú pre nás teda priority. A chcel by som povedať, nie je to môj prvý mandát, to viete, nie som tu prvýkrát, ale ja si myslím, že čím viac pozmenujúcich návrhov Eh, je k textu, tak tým sa viac eh, zmení a každý chce sledovať tú svoju, ten príbeh svojho pozmeňujúceho návrhu a takýmto spôsobom sa tie texty veľmi menia a mení sa aj pôvodná architektúra originálneho textu. Takže ja by som chcel spomenúť niektoré kľúčové veci. Po prvé, musíme vzdelávanie, táto myšlienka je veľmi jednoduchá, dať do epicentra rozvojovej politiky. Toto môže viesť k tomu, že by sme si stanovili ukazovatele, ktoré by boli presnejšie, pokiaľ ide o vzdelávanie, aby sme tam nemiešali, o tom často hovoríme, vzdelávanie s sociálnymi službami. Treba lepšie rozlišovať to, že čo vlastne je vzdelávanie v rámci toho, čo financujem, ale myslím si, že musíme si teda stanoviť ciele, musíme žiadať od EÚ a členských štátov, aby vyčlenili to, to znamená 10 rozvojovej pomoci by malo ísť do vzdelávania do roku 2014 a 15 by to bolo do roku 2030. Toto sa mi zdá byť absolútne dôležité, aby sme žiadali od komisie, už som to aj povedal, aby ona aktualizovala svoje vyjadrenie a programy k tejto téme. Je zjavné, že budeme potrebovať bez pochyby aj ďalšie zdroje inovatívne na financovanie, teda nie len rozvojovú pomoc, a takisto budeme musieť byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o to, že čo sú tie nové formy financovania a to, čo vzýšlo z viacerých iniciatív početných, ktoré by mohli niekedy konkurovať v porovnaní s tým, čo teda už máme. Takže poprvé, treba jednoducho tú pomoc do vzdelávania si stanoviť ako prioritu v oblasti rozvoja pomoc, treba si stanoviť ciele, treba si takisto stanoviť e, určité smerovanie. Momentálne to ešte nemáme z pohľadu komisie. Ďalej treba si stanoviť priority. Vidíme, že to ide všetkými smermi. Mal som už, už zhováral som sa s komisárom a Máme tu problém, pokiaľ ide o pre vzdelávanie, je tu taký rozdiel medzi základným vzdelaním a zamestnateľnosťou. Ja som za to, aby študenti po štúdiu boli zamestnateľní. Ide tu predovšetkým o to, aby sa rozvíjalo odborné vzdelávanie. Takže nemáme tu nejaké ideologické postoje ale keď hovoríme o tom, že treba sa naučiť písať a čítať vo veku 5 rokov, to nesúvisí s politikou, to je univerzálne vzdelávanie základné pre všetkých a to by malo byť zadarmo. To neznamená, že tu nemôžu byť súkromné systémy, veď to predsa máme v našich krajinách, to znamená, rodičia môžu mať svoju voľbu, to nezavi- nehovoríme tu o monopole, ale právo na vzdelávanie, tak ako to je napísané v charte OSN, Musíme postupovať tak, aby vzdelávanie bolo zadarmo, toto všeobecné základné vzdelávanie. Myslím si, že si teda musíme stanoviť tieto priority a tie dve priority, ktoré sú také dosť tradičné, ale ktoré nie sú vždy dodržiavané, to je poprvé vzdelávanie základné, ktoré plní určitú kvalitu a inkluzívne. To znamená, nechceme nikoho vyčleniť, ani dievčatá, ani uh, handicapovaných ľudí, ani nejak, nechceme podporovať nejaké diskriminácie náboženského charakteru, musí to byť inkluzívne. A po druhé, treba zabezpečiť podporu krajinám, posilnenú podporu krajinám, pokiaľ ide o financie pre, voči, voči krajinám, ktoré sú menej pokročilé. To znamená, máme dve kľúčové priority, to znamená základné vzdelávanie ak jednoducho nemáte určitý základ, tak nemôžete potom stávať ďalej. To znamená, treba postaviť základy. A my vidíme veľmi dobre, bolo to tu naznačené zo strany predsedničky, že toto je presne to, čo je problémom v niektorých krajinách. Nie sme zamestnateľní, ak nevieme písať, čítať, počítať, ak nemáme teda tieto základné prvky osvojené, alebo napríklad aj tá socializácia, ktorá ide ruka v ruke v teda so školým a vzdelávaním. Na tento proces potrebujeme základ. A musíme sa sústrediť na tie krajiny, to znamená tie krajiny, ktoré potrebujú našu pomoc. A z tohto uhla pohľadu aj tu musíme naznačiť, a to veľmi jasne, a to je vlastne to, čo sa snažím v správe urobiť, ale momentálne e, ešte my sme nepokročili, Myslím si, že tá pomoc vzdelávaní musí byť sústredená predovšetkým na základné vzdelávanie. 40 pomoci z Európskej únie musí ísť smerom do krajín, ktoré sú málo rozvinuté. Takže toto je tá druhá os, kde chceme si stanoviť priority v rámci vzdelávania. Vzdelávanie musí byť prioritou, nemôže tam všetko zmiešavať. Musíme si stanoviť určité smerovanie, ak nie, tak sa jednoducho stratíme a nemôžeme tu mať veci, ktoré sa budú prekrývať. Potre- treba zlepšiť aj tú kvalitu pomoci. Treba teda rozvíjať aj hodnotenia systémov vzdelávania. To je úplne základná záležitosť, pretože častokrát a toto je vlastne to, čo niekedy e, vzdelávanie posúva na druhé miesta. Ťažko sa nám hodnotí niečo, čo sa tu robí a tie vzdelávania, ktoré tu máme v kontexte vzdelávania. Takže treba si ustanoviť aj určité podmienky, pokiaľ ide o tú pomoc. Za každú cenu musíme byť schopní lepšie evalvovať fungovanie vzdelávacieho systému. A z tohto uhla pohľadu napríklad výskum, zber finančných prostriedkov, a spolahlivé výsledky. To je to, čo treba podporovať. Treba kontaktovať našich partnerov z celosvetového hľadiska, celosvetový program vzdelávania, komisia to už povedala, takisto aj rozvojové agentúry na národnej úrovni. Treba dbať na to, aby tu bola lepšia koordinácia, pokiaľ ide o prispievateľov do fondov, a to aj na lokálnej úrovni. A to je vlastne to, čo aj my navrhujeme. Toto je tá diskusia, ktorú tu máme. Asociácie predložili určité pozmeňujúce návrhy našim kolegom a také smerovania, to znamená rozpočtová podpora. Ja som za to, aby sme tu mali rozpočtovú pomoc, to znamená vzdelávací systém nemôže byť financovaný zo strany humanitárnych organizácií. Treba pomôcť štátu na to, aby si takýto systém vzdelávací vyfinancoval. To nefunguje inak. Takže myslím si, že rozpočtové systémy sú dôležité vzhľadom samozrejme na určité podmienky. Hovorím tu o evalvácii, transparentnosti, zaangažovanosti občianskej spoločnosti a tie kľúčové smerovania, tie priority, že vzdelávanie učiteľov a tak ďalej a tak ďalej. Ale zdá sa mi, že toto by malo byť hlavným cieľom. Takže tá rozpočtová podpora a po druhé keď to napríklad dáme do porovnania so zdravotníctvom, treba podporovať aj svetové partnerstva pre vzdelávanie. Prečo? Pretože podľa môjho názoru treba podporovať rozvoj multilaterálnych organizmov, ktoré momentálne fungujú stále lepšie a lepšie. To znamená, nachádzame sa v tejto snahe zlepšiť tieto systémy, mať lepšie hodnotenie, chceme rozpočtovú podporu a takisto mať zaangažované tie multilaterálne organizmy, organizácie, ktoré podľa môjho názoru sú kľúčové v rámci týchto priorit. Takže toto je všetko, pokiaľ ide o tie kľúčové prvky mojej správy. Ja si želám a myslím si, že to je možné v rámci tých výmeny názorov, ktoré som tu mal doposiaľ, že sa nám podarí, pretože to je vlastne kľúčové, Potrebujeme jednotný signál, nemusí to byť ideologické, ale môžeme o tom hovoriť, ale potrebujeme signál, ktorý bude jasný a zrozumiteľný. To znamená, vzdelávanie musí byť prioritou. V rámci vzdelávania chceme podporovať predovšetkým základné vzdelávanie a menej rozvinuté krajiny a treba zlepšiť teda nie len množstvo finančnej pomoci, ale aj kvalitu a to prostredníctvom e, rozpočtovej pomoci a zaangažovaním týchto multilaterálnych e, organizácií. Všetkému tomuto musíme pristupovať postupne. Sú tu viaceré oblasti, ktoré chceme pokryť, ale treba sa sústrediť na tie kľúčové prvky. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým. Takto to teda zhruba vyzerá a tí, s ktorými som bol doposiaľ v kontexte, obohatili ten text a ja si myslím, že do konca augusta sa ešte predložia mm. pozmeňujúce návrhy a budeme ďalej pokračovať v tomto dobrom duchu a na jeseň budeme môcť hlasovať o správe, ktorá bude prospešná a využiteľná aj v rámci budúceho legislatívneho obdobia. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Pejom. Môžem len eh, zopakovať eh, v podstate, čo ste povedali, menej je niekedy viac. Keď je tých pozmeňovacích návrhov príliš veľa, ešte to neznamená, že sa by šle lepšie posolstvo niekedy, keď ich je príliš veľa, tak je v podstate to hlavné posolstvo takto rozriedené, to, ktoré chceme odovzdať komisii. To je práve jeden z tých problémov, eh, s takými e, webovými stránkami, kde e, sa v podstate upozorňuje na to, koľko tých pozmenujúcich návrhov e, je a potom skutočne navonok sa to posolstvo takto rozriedi a ten text je vlastne nečitateľný. Napríklad sa to stalo v prípade že na plánu rodovej akcie. Skutočne toho bolo príliš veľa. Takže chcem vyzvať poslancov aby zamerali svoje návrhy na to, čo skutočne chceme povedať, aby sme neopakovali to, čo už sa povedalo, aby to posolstvo, aj to zameranie e, našej práce bolo pre vonkajší svet jasné, aj v opačnom prípade to nebude čitateľné. Máme tu tieňových spravodajcov. Pán Wieland, EPP, prosím, máte slovo. Ja, vielen, äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať za návrh správy. V jeho prístupe ho podporujem. Ďakujem i za komunikácie, ktoré prebiehali predtým. Eh, eh, ťažko sa postaviť k tomu, keď Správa obsahuje veľa. Moje skúsenosti mi ukazujú, že je tu nejak, nejaký zlatý stred. Určite, keď použijem také osvedčené mantry, e, bude pre, v prospech toho veľká politická podpora. Ale v rámci tých vágnejších nadpisov si potom každý môže implementačne urobiť, čo chce. Preto mám obavy. Mohli by sme odľahčiť tie správy tým, že by sme tie opakovania toho, čo sa už 10 krát povedali, by, že by sme sa im vyhli. Ja sa budem snažiť podpísať niektoré, alebo teda zdôrazniť niektoré e, návrhy spravodajcu, napríklad v oblasti základného vzdelávania, to sú predsa ciele v trvalo udržateľných cieľoch, poplatky na základnej škole, vedú k tomu, že milióny detí sa nenaučia písať či čítať. Je to základné právo ľudí. Rozvojovými prostriedkami môžeme pomôcť, ale musia si svoju časť urobiť e, e, tie členské krajiny, teda tie krajiny príjemcov si musia, sa musia zaručiť, že nebudú presúvať tieto prostriedky na armádu. Musíme vyvíjať nástroje, ktoré jasne vymedzia tieto pomo- túto pomoc. A tá flexibilita nemôže spočívať v tom, že v rámci členskej krá- alebo teda tej krajiny sa prostriedky presúvajú, ale že flexibilita sa musí udiať tak, že tie krajiny, ktoré nerobia to, čo slúbili, že to škrtnú že to presunieme do tých eh, krajín, ktoré tie ciele aj podporia. Pre mňa je dôležité to prepojené medzi zamestnávaním a vzdelávaním. Kolega o tom hovoril. v našich vysoko vyspelých krajinách eh, máme tiež ten problém, že organizujeme vzdelávanie trošku mimo cieľov alebo požiadaviek priemyslu. To si nemôžeme dovoliť. Otázka zamestnanosti a zručnosti je veľmi dôležitá a tiež dôležitá je, aby sa posilňovali osobitné vlohy, e, aby ľudia našli uplatnenie v príslušných e, e, formách vzdelávania. Vzdelávanie musí byť inkluzívne, kvali- kvalitatívne dobré, celoživotné. Myslím si, že v administratívnom e, sektore musíme posilniť vlády, e, kde sa e, posvedčujú nielen administratívne zručnosti, ale protihodnota je potom použitie vo vlastnej krajine. Ak nie je tu nikto, kto by to zorganizoval, nepomôžu mi tie zručnosti. Keď chceme mať trvalo udržateľné ciele, nemôžeme urobiť tú chybu, že organizáciu týchto vecí, tých vecí na budúcich 50 rokov budeme robiť zvonka. Musíme vyškoliť elitu, ktorá to bude vedieť si zorganizovať. A tí, ktorí niečo dokážu, musíme ich pripraviť na odliv mozgov. Ide mi tiež o nové technológie, to povedali spravodajca, a o prístup, k, o zlepšený prístup. Mali sme svojho času prístup e, jeden laptop na jedno dieťa. Myslím si, že tie možnosti nových komunikácií zabezpečujú, že, že obsahy osnov by mali byť e, posúvané čo najrýchlejšie Veď predsa me, metódy v osnovách matematiky nepodliehajú nejakej e, ideológii. Všetko to e, rozhoduje o tom, aké zručnosti potom mladí majú. A to, čo robíme, nemôžeme ich nechať e, bez pomoci. Ľudia Eh, u nás eh, by nemali zostať v, tak povediať v tom období, kedy sa píše ešte kriedov, to znamená v tých najnižších ročníkoch. Treba posilniť schopnosť chápať a použiť i zdravotné informácie, veď v týchto krajinách je tomu tak, že jednoduché pracovné miesta my nehľadáme pracovné miesta pre laureátov Nobelových cien, aby sme ich mohli uspôsobiť veľkému trhu. A to je v oblasti zdravotníctva dôležité. U, u tých tém vzdelávacie metódy a One Laptop per Child e, som zabudol na otázku vzdelávanie učiteľov, potom univerzitné vzdelávanie a naozaj si myslím, že Tie administratívne činnosti si musia zaslúžiť podporu. Tiež téma úplatky a korupcia. Musíme posudzovať tiež výkony, nielen systémy. Tí, ktorí niečo dokážu, musia sa dostať ďalej. Nie tí, ktorí majú e, rodičov, ktorí lepšie uplácajú aby tí, ktorí podávali lepšie výkony, aby i ďalej e, mohli pokročiť, aby mohli pracovať pre svoju krajinu. A posledný bod. Tieto ciele trvalého udržateľného rozvoja sú mi veľmi dôležité, ale keď si všimneme, že v tej či onej krajine máme problémy s niektorými elementami týchto cieľov, musíme si ujasniť i to, či ďalšie rozvojové ciele, ktoré sú nesporné v tejto krajine, pokročiť ďalej a tie, ktoré sú spornejšie v tej krajine, aby sme opatrne tieto potom prispôsobovali, alebo by sme ich z celej tej pestrosti toho katalógu posúvali inám. Vzdelávanie je kľúč k všetkému. Dôležité je, aby každý človek mal rovnakú hodnotu, aby sa respektovali všetky náboženstva, pohlavia. Mali by sme mať odvahu dávať si priority a povedať si, čo dáva spoločnostiam možnosť e, emancipovaným spôsobom reagovať. thank you very much. Um, Heidi has asked for the floor. Yeah, thank you, Chair. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Naša skupina sa teší tomuto, tejto navrhovanej správe a aj tej metóde, že sme tu mali zasadnutie tieňových spravodajcov pred predkladaním pozmeňujúcich návrhov. Myslím, že to bol dobrý nápad, ako to spomenul pán, predsed, pán spravodajca. Myslím, že by sme s tým mohli experimentovať viac Áno, tie prvky, ktoré ja oceňujem v tejto správe, sú tie, že tu máme akcent teda na základné vzdelávanie a že sa budeme sústrediť na tie najmenej rozvinuté krajiny. To je teda 40 e, pomoci, ktorá ide do vzdelávania. Primárne a sekundárne vzdelávanie by malo byť zadarmo, a to pre všetkých, to je dobre ukotvené v tej správe. A a oceňujeme aj apel na členské štáty v EÚ, aby sme nepodporovali súkromné vzdelávacie inštitúcie. Je síce dobré, že existujú, ale nevyžadujú si verejnú, verejnú e, podporu. A ďakujem pánovi Pejonovi za to, že spomenul problematiku, že spomenul problematiku odtoku mozgov, brain drain. Ehm, IC technológie sú prospešné, ale nemali by nahradiť učiteľov ani štandardy vo vzdelávaní, niekde sa to deje a to môže byť problémom. A Takisto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme žiadali navýšenie financovania do globálneho partnerstva pre vzdelávanie. Vzdelávanie nemôže čakať už dlhšie. Podľa mňa globálne partnerstvo pre vzdelávanie je úspešnou iniciatívou v tom zmysle, že sa mu darí vzdelávať, vzdelávať, teda budovať vzdelávacie systémy, to znamená, nefinancuje sa tým stavba škôl, ale ide to skutočne priamo do potrieb e, spustiť potrebný systém. A pán Wieland myslím, že dobre naznačil, že vzdelávanie učiteľov je kľúčové. Ak tu je niečo, čo zaostáva v rámci kvality vzdelávania u nás doma vo Fínsku, tak je to vo všeobecnosti vzdelávanie učiteľov a ocenenie, vnímanie postavenia učiteľa v spoločnosti, keď to porovnáme so situáciou spred 100 rokov. A takisto by som chcela spomenúť, že ďalšie oblasti, ktoré sú kľúčové, v rámci hľadania zmeny je aj vzdelávanie sex- o sexualite, to je tabu, napríklad v Spojených štátoch amerických. Ja si myslím, že to treba takisto spomenúť. Ja slúbujem, že nepredložím veľa pozmeňujúcich návrhov, ale 2-3 teda určite. nie sú tu žiadni iní kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť, ale náš, no, naša nová podpredsednička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja využijem možnosť hovoriť svojou svojim materským jazykom, fínštinou. Chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi za veľmi dobrú správu. Vo, všetk, takmer, vo väčšine bodov s ním súhlasím. Ja som sama učiteľkou. Učila som na základnej škole 5 rokov ako učiteľka a myslím si, že vzdelávanie majú dôležitý význam v rozvojových krajinách, kde sociálne zrovnoprávnenie by malo byť podporované. Žiadosť toho, že by komisia mala aktualizovať to svoje vyjadrenie. To je už taká staršia časť. Hovorilo sa tu o písaní skriedov. Ja som sama zažila to obdobie, keď sa používali iné technológie, ale tie technológie, ktoré sme mali v minulosti, tiež neboli tie najaktuálnejšie a ja si myslím, že práve v rámci rozvojovej spolupráce je táto otázka veľmi aktuálna, že by sme mali hovoriť o využívaní technológií. Myslím si, že ide o výzvu, ale z realistického pohľadu ide o to, že tých 10 z verejnej rozvojovej pomoci do roku 2024 a 15 do roku 2030, že toto by malo ísť do vzdelávania. Ja by som sa tešila, ak by sa nám to podarilo jedného dňa aj zrealizovať. Ale chcela by som povedať, že Realistické stratégie a programy vzdelávania sú dôležité, pretože ja mám pocit, že ten napríklad fínsky systém sa nedá exportovať do rozvojových krajín, ak okolnosti a faktory, ktoré zabránia napríklad tomu, že je tam veľa ľudí, ktorí nemajú možnosť vôbec mať účasť na takomto vzdelávacom systéme. To sa nedá zmeniť takýmto spôsobom. A preto treba v rámci týchto programov vychádzať z toho, čo je, sa nachádza v daných krajinách a od toho treba odvodiť možnosť hľadania riešení. Hovorí sa tu častokrát o inkluzívnom vzdelávaní, kde chceme zrovnoprávňovať chlapcov a dievčatá takým spôsobom, že podporujeme práva napríklad menšín, ako napríklad postihnutých ľudí alebo duševne postihnutých ľudí. To takisto treba zohľadniť. Kľúčový, kľúčový bod v našom vzdelávaní bolo vzdelávanie učiteľov, to už tu dnes odznelo. U nás učitelia majú univerzitné vzdelanie a nemôžeme vychádzať z toho, že to je vo všetkých krajinách rovnako, ale personál v rámci systému vzdelávania, ale aj ďalšie osoby potrebujú vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. Takže treba aj pre učiteľov zabezpečiť vzdelávanie po ukončení univerzitného vzdelávania, pretože tento proces je veľmi dôležitý. Ja takisto si myslím, že treba podporovať aj odborné vzdelávanie, ale chcela by som zdôrazniť, že tu nehovoríme, alebo nemali, hovoriť, by sme, nemali by sme hovoriť iba o potrebách súkromného sektora, keď hovoríme o odbornom vzdelávaní. Ja si myslím, že aj verejný sektor by nemal byť opomínaný. Mali by sme sa zamyslieť napríklad aj nad tým, že do ktorých oblastí potrebujeme pracovnú silu. Napríklad u nás vo Fínsku verejný sektor potrebuje ľudí, ktorí sú aktívni v oblasti zdravotníctva alebo sociálnej oblasti. Aj tam potrebujeme pracovné sily. E, vo viacerých vyjadreniach zo strany predrečníkov sa spomenulo, že súvisí s týmto problematikou aj otázka zdravia, zdravotníctva, že potrebujeme robiť osvetu, pokiaľ ide o otázky zdravia. Ak by sme mohli k tej správe ešte možno doplniť, že by sme mali e, robiť osvetu, pokiaľ ide o zdravie už na základnej škole. To znamená, že ak niekto už chodí do školy, tak vlastne táto samotná skutočnosť mu zabezpečí určité zdravotnícke kontroly v školách, v triedach, to znamená napríklad očkovanie, by sa dalo zabezpečiť prostredníctvom školy, to by takisto bolo niečo, čo by mm. mohlo byť obsiahnuté v tejto správe. Um, thank you, thank you. Ďakujem vám veľmi pekne. Mm, nikto iný sa nehlási o slovo, takže ja e, poviem, e, čo chcem povedať za seba. Je veľmi dôležité zamerať sa na otázku e, spoplatnenia školstva. Bola som v mnohých krajinách, E, kde e, sú poplatky a e, v podstate je to tým, že učitelia nedostávajú plat a oni musia jednoducho vyzbierať peniaze na to, aby ich zaplatili, alebo tie platy sú také nízke, že im to jednoducho musia nejak takto dorovnávať, aby vôbec zostali v škole. A v Ugande napríklad uniformy a, a rovnošaty a, a administratíva a podobne. My sme boli E, na misii nedávno v takej krajine, kde e, deti nemali ani budovu školskú, nemali pero, papier, e, učili sa pod stromom. A bola som v jedna škole, asi ich bolo 150 alebo 200 dokonca v jednej triede. A tri deti sedeli na jednej stoličke. A E, ja som si e, náhodou jednoducho z roztržitosti nechala pero, ktoré mi požičal jeden z tých učiteľov a dala som si ho dokonca do e, kabelky a on sa na mňa pozeral tak vydesenie a požiadal ma, aby, aby som mu to pero vrátila. Tak som si uvedomila, ako dôležité, aké dôležité je jedno pero pre takého človeka. Takže na to treba myslieť v prípade týchto krajín. A potom E, napríklad v niektorých hlavných mestách, v niektorých krajinách je vzdelávanie oveľa lepšie než na vidieku. Napríklad v Kenii, v Slame som videla vynikajúceho riaditeľa, vôbec vynikajúcich učiteľov a kvalitu výučby v maximálne náročných podmienkach. E, ale čím e, ďalej, sa, čím sa viac vzdialujete od miest, tým, tým, tým viac je to zložité a najmä v tých eh, vidieckých komunitách eh, tá eh, úroveň klesá. Takže skutočne, kým do, skončí tento náš mandát, mali by sme tieto otázky spoločne riešiť. Ale a mali z Devko a Judith palmas FK, takže dáme slovo najskôr Devku o otázkach znižovania financovania základného vzdelania, alebo e, teda pardon, no, tak e, poskytovania financovania pre základné vzdelanie a aké sú plány na zmeny. Áno, ďakujem. Dobrý deň všetkým. Som veľmi rád, že sa toľko ľudí zapojilo do tejto rozpravy napriek tomu, že už sme skoro uprostred júla. Volám sa René Mali, som z Devka a pracujeme na e, vzdelávacích programoch. E, mám tu kolegu z ECO a môjho týmu takisto. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať e, spravodajkyni za veľmi dobrú správu, ktorá skutočne prichádza pre nás včas. My veľmi oceňujeme vykonanú analýzu a dôraz kladený na podporu vzdelávania z hľadiska e, rozvoja, lebo to je určite podľa nás e, najinteligentnejší spôsob investícií. To znamená, do vzdelávania je to zásadne dôležité prerasta ďalšie otázky a e, zároveň čelíme obrovskej kríze v vo vzdelávaní 264 miliónov detí nechodí do školy, niektoré, ktoré chodia, jednoducho sa nemajú možnosť e, skutočne učiť. E, videli sme e, obrázky, kde deti sedia pod stromami počas výučby a sme veľmi radi, že sa parlament aj tento výber začal tejto otázke venovať ako priorite a podľa nás vzdelanie ako také nie je jedinou prioritou. Mali by sme aktualizovať politiku E, v tomto, politiky v tomto smere a investovať do toho ďalšie fondy. To je jeden z e, bodov tejto správy. E, zameranie na základné vzdelanie v tých najmenej rozvinutých krajinách je veľmi dôležité. To práve robíme vo svojej práci. Hodnotenie systémov vzdelávania je súčasťou toho, čo robíme, keď pracujeme v našich partnerských krajinách len na okraj poviem, že e, naša multilaterálna pomoc, to je globálne partnerstvo pre e, vzdelávanie aj v rámci bilaterálnych, e, bilaterálnej pomoci sa zameriavame na celý systém, to znamená systémový prístup, kvalita a rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetkých. A Chceme zabezpečiť e, lepšiu koordináciu všetkých aktérov v rámci miestnych koordinačných skupín, sa to väčšinou deje, bilaterálne a multilaterálne financovanie, e, mimovládne organizácie sú zapojené, rola multilaterálnych partnerov, v tom smysle, že my sme tým najväčším partnerom v rámci globálneho partnerstva pre vzdelávanie a komisia teraz povedala, že chce aspoň zachovať mieru príspevkov k tomuto globálnemu partnerstvu pre vzdelávanie na, aj v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca. Okrem toho e, súhlasím aj s ďalšími bodmi, ktoré ste tu povedali. Napríklad e, kapacity krajín, kde pracujeme, treba posilniť, lebo je tu otázka absorpčnej kapacity v niektorých krajinách a to súvisí aj s voľbou implementačných spôsobov. My chceme použiť e, rozpočtovú podporu vždy, keď sú na to podmienky, alebo keď vidíme, že sa krajina posúva k tým vhodným podmienkam. To je niečo, čo umožňuje e, dlhodobé systémové zmeny. I apologize. Yeah. No, hovorí rečník. Takže kvalifikácia učiteľov. Ďakujem fínskej kolegyni a kolegom z Fínska, ktorí samozrejme e, vždy sú pre nás tým najväčším vzorom vo vzdelávaní. E, je to veľmi dôležité. E, digitalizácia to je niečo, čím sa veľmi dôkladne zaoberáme a podporujeme a propagujeme to. Európska únia venovala veľké prostriedky na vzdelávanie v rámci bilaterálnych i multilaterálnych programov 5,5 miliárd plus financovanie z, z, z EKA pre humanitárne vzdelávanie a vyššie vzdelávanie a multilaterálne programy. Ešte možno dve veci by som chcel povedať ktoré by sme možno ešte v správe chceli vidieť a neboli tam tak zastúpené, ako by azda mohli byť. Jednak eh, SDG 4,7 pre toleranciu občianstva, diverzity, rozmanitosti. Ja si osobne myslím, že toto bude v budúcnosti ešte dôležité je to SDG a preto o, nie, nie je problém diskutovať o tom so všetkými part, e, vládami, s ktorými máme partnerstvo, pozrieť sa na e, vý, kurikula, výučbové programy, osnovy, aby sme videli, či tieto osnovy školské podporujú alebo nepodporujú toleranciu voči rozmanitosti. Kvalita učiteľov, o tom už sa hovorilo, posilnenie systémov v jednotlivých krajinách, e, rovný prístup. E, z výskumu nedávno vyplynulo, že návratnosť investícií do e, vzdelávania detí je veľmi dôležitá. A nehovorím tu o finančnej návratnosti, ale sociálnej návratnosti e, vzdelávania v núdzových situáciách napríklad. E, takže potrebujeme tu viac fondov, primerané politiky a stratégie, posilnenie partnerstiev so systémami v jednotlivých krajinách a pokiaľ ide o financovanie v rámci nového e, VFR, komisia už o tom hovorila pri predchádzajúcich príležitostiach. Návrh, s ktorým komisia prišla pre nasledujúci VFR, je zabezpečiť, že 20 celkového, e, celkového objemu nového nástroja, ktorý sa navrhuje, týchto 20 sa má zamerať na ľudský rozvoj. To je návrh. A v rámci e, tohto ľudského rozvoja je samozrejme vzdelávanie a ja samozrejme e, nepochybujem o tom, ako je to dôležité, aké je to dôležité pre všetky e, cieľe e, udržateľného rozvoja. To bude v rámci nového VFR zohrávať jednoducho jednu zo základných rol. A ja neviem, či kolegovia chcú ešte niečo dodať ohľadom no, teda vzdelávania v humanitárnych e, krízach. Ďakujem pán spravodajca, pani spravodajkyňa, vážení poslanci, veľmi stručne z mojej strany chcem v prvom rade poďakovať e, spravodajcovi za uznanie nového oznámenia o vzdelávaní v týchto núdzových e, situáciách. Hovorili ste, že máme aj nové oznámenie o vzdelávaní. Toto oznámenie je možno niečím, čo do istej miery vyplňa e, medzeru, to znamená, nemá to ešte ten rozsah, ktorý by sme chceli. A humanitárna pomoc, ako viete, my sme stanovili e, financovanie a to vrátanie podpory vzdelávania, aby sme upozornili na to, že všetky deti za všetkých okolnosti, dokonca aj tie v tých najťažších situáciách na svete, majú právo na vzdelanie a to sa musí dodržať. E, ale e, bohužiaľ e, So the new communication is an... Nie vždy sa to dostane k tým deťom, ktoré sú v tých najťažších podmienkach. A ide o to teda, aby sa toto napravilo, aby sa to dostalo ku všetkým deťom. Potom humanitárna pomoc, ako ste povedali, nestačí. Určite nie. Rozvojová humanitárna pomoc e, mus, rozvojová a humanitárna pomoc musia ísť ruka v ruke a e, preto sme v našom oznámení toto podčiarkli, toto prepojenie. Toto je dôležitý bod, ktorý treba zdôrazniť z nášho pohľadu. Význam systémového prístupu, to znamená, keď prídeme ako humanitárni aktéry, máme e, e, aj aktérov pre rozvoj a vládnych aktérov a e, samozrejme prostredníctvom tohto môžeme deti nasmerovať žiaducím smerom. Ďakujem vám. Thank you very much. Ďakujem. Pán Pejon, máte nejaké posledné pripomienky? Ďakujem za kvalitu vašich jednotlivých vstupov, ktorí mi umožňujú vidieť, že zdieľame naozaj spoločné ciele a priority. Rád by som zodpovedal na dve či tri otázky alebo problémy, ktoré sa tu naznačili. zo strany eh, pána Vilanda či pani Hautala. Prvá otázka sa týka technológií. Nechcem, aby sme išli nesprávnym smerom. Je dobre známe, že treba využívať nové technológie, len tak, ako by sa dalo. Treba však vedieť, že využitie nových technológií vychádza eh, z, z školení eh, vzdelávajúcich Takže nie je to to či ono, ale obe spolu. Spoločne, ak sú to len nové technológie, tak máme evaluácie, je to jasné. Slúži to veľkým podnikom, aby sa dostali na trh. Neprináša to však výsledky. Keď prechádzame na fínsky model, na digitalizáciu, prvá vec je v, e, vzdelávanie eh, učiteľov, pedagógov. Pretože jedno z pokušení je nahrádzať eh, naše neschopnosti, treba mať eh, dohodu, treba obe veci naraz, nie jednu či druhú. Druhá otázka potom, veľmi zaťažujúca, teší ma, čo povedal v tejto súvislosti kolega Wieland, sú, zhodneme sa v tom, že pomoc slúži na to, aby sa vzdelávali občania a aby sa vedeli e, zamestnať. A ja som pochopil osobitne v systémoch zdravia, je to principiálne, a to sú otázky e, úniku uniku mozgov. Treba mať politiky, otvorené, ktoré umožnia výmenu medzi krajinami, pretože ak uzavrieme komunikáciu, tak tu vychádza to z toho, že Európa by nemala byť uzavretá. Ja súhlasím, e, vzdelávanie k tolerancii a tiež v Európe, pretože treba si dávať pozor, aby sme neboli v takej pozícii, ktorá nás povedie keď nemá, neposkytujeme elementárne otázky, pokiaľ ide o toleranciu a diverzitu, takže dávajme si pozor, aby sme neopakovali tie e, rovnaké veci. Takže e, otázka občianskej náuky a etiky. Úplne súhlasím. Prekvapuje ma, že som na to zabudol. Pokiaľ ide o vzdelávanie malých detí, čím skôr, ako je len možné, všetky e, štúdie <clears throat> neurolingvistické ukazujú, že čím skôr e, začneme, tým väčšie sú multiplikátory úspechu. <clears throat> to všetko sú veci, ktoré treba indikovať <clears throat> Je to výborné pre e, individuálny rozvoj a krajiny, ktoré v tom uspievajú, v tejto e, predčasnej skolarizácii, majú veľmi dobré výsledky. Kolegyňa Hautala e, hovorila o otázke, ktorá sa tu už spomínala. To je otázka bezplatnosti. Nikto si tu nežiada monopol. Takéto diskusie boli v Európe v 19. storočí. Systémy súkromné, systémy verejné. A ak si neverme, nevezmeme e, tú možnosť e, súkromného vzdelávania v poriadku, ale treba zabezpečiť právo na vzdelávanie verejné. Nebuďme naivní. Sú tu veľké skupiny Angličania a Američania. Iné krajiny v Ázii ktoré rozvíjajú e, takú trhovú povahu vzdelávania, nie gymnázia, nie univerzity. Vrátane základných škôl. Škandál, že dnes v určitých krajinách afrických je základné vzdelanie spoplatnené. Nemám tu ideologickú pozíciu, nechcem prenasledovať súkromných poskytovateľov Chcem len podporiť medzinárodné texty, že základné vzdelanie musí byť bezplatné vo všetkých krajinách. Je to však výzva budúcich rokov. Keďže nefunguje to, čo financujeme pomocou, vidíme čiastky, ktoré treba zasa investovať. naše krajiny majú rozpočtové obmedzenia, takže vraj žiadajme súkromníkov o to, čo my nevieme urobiť. Treba si merať ale váhu dopadov o 10-30 rokov e, od spustenia takejto ekonomizácie základných škôl. Hovorím o základných škôl, nehovorím o tom, že napríklad na profesijné vzdelávanie je to primerané. Preto si myslím, bez toho, že by to bolo ideologické, sme E, byť úprimní. Nemôžeme mať základné vzdelávanie spoplatnené. To je nie, nie je prípustné. A ak nechceme byť e, rozvláčni, myslím si, že treba vyjadriť spokojnosť e, s prioritami, tiež prepojenie so zdravím, Treba využívať školy, aby tu bola prevencia. Určite sa nájdú prostriedky na e, riešenie. Máme základnú zhodu, si myslím, pomôha nám to vo vzdelávaní. Možno by som išiel ešte ďalej, než žiadal kolega Výland, pokiaľ ide o kondicionalitu, rozpočtová pomoc. Tie naše kapacity tvoriť systém, treba si však dávať súčasne pozor, aby sa tieto prostriedky dobre využili. Formácia, vzdelávanie, na to si treba dať pozor. Ďakujem vám všetkým, ďakujem e, pani predsednička, že ste zorganizovali e, na záver sezóny túto rozpravu. Ďakujem vám za kvalitu vašich jednotlivých úvah. Verím, že to dotiahneme až do konca. E, otázka, ktorú ste totiž otvorili, ktorá nás zamestnáva, pretože tieto, že tieto správy by nemali slúžiť nám, Mali by ich môcť využiť ľudia vonku. To je európsky projekt, že vlastne často e, odhlasujeme správy, ktoré vonku nikto e, neodhlasuje alebo nevyužije. Ďakujem e, vám za vaše úsilie. Takisto pokiaľ ste hovorili o sexuálnom vzdelávaní, to je tiež vec, ktorá je nám potrebná. Ďakujem veľmi pekne. Uh, áno, pán Pion. Well about... Ďakujem ešte snad na záver, keď sme hovorili o klimatickej, o súkromnom sektore. Nie som ideologicky proti, ale treba sa poučiť. Už som to povedala komisii, keď sa pozerali na nové iniciatívy Európsky fond trvalo udržateľného rozvoja. Dajme si pozor na verejno-súkromné programy a partnerstva, kde nakoniec zaplatíte viac, ako, než keby ste si boli požičali, keby si štát požičal peniaze. Moja vláda, tak keď to urobíme, my sme znova vybudovali školy z súkromných financií, čo sa udialo, viem to z vlastného mesta, že splácajú pôžičky, ktoré sú oveľa vyššie než majú školy, ktoré e, postavil štát. Musia sa uchádzať e, vlastne e, u bankárov, ktorí majú tieto rozsud celoeurópske banky, veľmi nákladný model. Krátkodobo áno, máte novú školu. Postaví sa nová žiarivá škola, ale o 10-15 rokov ten, ten dlh je obrovský. Títo ľudia vo vašej škole potom kontrolujú všetko. Koho si e, zazmluvníte, e, treba si dávať na to pozor. Nie je to ma- ma- magické jedno riešenie. že dúfam, že nebude to v politike vzdelávania tak, že sa budeme riadiť modnými e, trendmi. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za túto dôležitú správu. E, prosím vás, aby nebolo veľa pozmenujúcich návrhov, veľa kolegov tu dnes nebolo. Možno budeme musieť byť tvrdí v tomto ohľade. Ak chceme mať správu trefnú, ostrú, ak sa zhodnú skupiny, treba e, mali by sme odstrániť pozmeňujúce návrhy, ktoré nič nedodajú. Treba to, je to veľmi tvrdé voči kolegom, ja viem. Koordinátori e, by mohli sa zhodnúť na nejakom neformálnom stretnutí, kým sa predložia pozmeňujúce návrhy. Toto často pomôže. Môžeme doladiť tento mechanizmus našich, našich úvah. To je, myslím si, že veľmi dobrá myšlienka, aby tá, to bolo aj normou, pokiaľ potom nastúpi nový parlament. Toto sme doteraz nedokázali. Prejdeme k ďalšej témy, ale ja teraz predsednícke miesto prenechám. Musím odísť kvôli problémom s dopravou, s NATO a tak ďalej. Predsedníctvo odovzdám novej podpredsedkyni, ktorá rada súhlasila, že zaskočí. Želám vám veľmi príjemné e, leto pracovníkom našeho, našeho stafu, zamestnancov i ďalším hostom, ktorí tu dnes sú, samozrejme našim tlmočníkom, ktorí sa potýkajú s, ťažkými, s ťažkou situáciou. A slovo teraz odovzdám na našej novej podpredsedničke.

Okay. Yes. Okay, then shall we start? Takže začneme. We are opening the... Teraz prechádzame k našemu bodu 13. Of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 24. konferencia zúčastnených strán e, rámca Spojených národov dohovoru ku klimatickým zmenám COP24. Každoročne konferencia signatárov rámcového dohovoru OSN ku klimatickým zmenám e, sa koná. Konferencia v roku 2015 viedla k uzavretiu Parížského dohovoru. Tento rok e, se e, zoznam pravidiel na implementáciu Parížského dohovoru e, by mal byť predmetom dohody. Blížiacia sa 24. konferencia zúčastnených strán COP24 v Katoviciach. Poland will... Polsku Bude príležitosť, aby sa ukázal pokrok v klimatických krokoch a, a pomôže to posilniť túto akciu. E, výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín napísal návrh e, uznesenia prepravujúc CAP 24 čo sa bude hlasovať 10. oktobra. Koordinátori výboru DV sa rozhodli v apríli, že náš výbor poskytne náš vklad k tomuto uzneseniu. Avšak nie je možné e, napísať v nejaké opcie k, k návrhom uznesení, ktoré nie sú súčasťou e, akékoľvek správy a pravidiel parlamentu eh, a, a teda rokovacieho poriadku, ktoré neposkytujú nejaký prínos eh, k návrhu uznesenia iného výboru. Ako bolo rozhodnuté našimi koordinátormi včera, náš vklad bude mať formu bloku pozmenujúcich návrhov, ktoré príjmeme, e, ktoré príjmeme po e, lete a ktoré sa zašlú predsedovi Envy, aby sa zapracovali do ich hlasovania o e, návrhu uznesenia tento. Táto dohovor je paralelný s dohovorom medzi výborom ITRE a výborom ENVY krátkosti odprezentujem Teraz pridávame pána McClina. Máte slovo, nech, nech sa páči. Volám sa McClin Pracujem v sieti environmentálnych a rozvojových mimovládiek v EÚ, takisto v krajiny na, mimo EÚ. Ďakujem vám za pozvanie. Vážime si, že naša občianská spoločnosť môže prispieť k príprave e, uznesenia ku COP24. Poskytujeme podnety výboru NDV. Už dávnejšie sme tak činili. Rada by som hovorila z pohľadu rozvojového. Každý z nás si uvedomuje, že po, od Paríža uplynulo viac než 3 roky. Odtedy prebehlo viacero mílnikov. COP24 bude jeden z tých väčších ktorý sa udeje. Dôvod je ten, že sa hovorí o e, usmerneniach, ako na národnej úrovni e, urobiť realizáciu, čo si globálne sa stáva, regionálne, národné, lokálne. Je dôležité, že máme vklad z rôznych perspektív, hlavne z rozvojovej, pretože to má dopad na rozvoj ľudských práv, rodovej rovnosti, množstvo otázok, ktoré e, použili jednotliví aktéry. Preto si vážim tento možnosť tých pozmenujúcich e, návrhov. Tak požiadali ma, aby som e, poskytla vklad z našej strany. Ide hlavne o postup, ako dosiahnuť ciele Parížskej dohody Vec je to veľmi dôležitá a treba sa pozerať na transparentnosť, ako akcie e, potom pertraktujeme ďalším účastníkom procesu. Toto musíme dohodnúť na konci roku. A tricky discussion. It's, it's been ongoing since the COP uh, 22. Which... V roku 2016 bol e, COP, COP22 v Maroku súčasnené strany OSN diskutovali pravidlá a implementáciu Parížskej dohody, ako si zdieľať poučenia, skúsenosti, ako sa zapájať zo strany občianskej spoločnosti a implementovať na národnej úrovni. Určite to bude určitá kniha pravidel a pokiaľ im, ako implementovať ako sa krajiny môžu vrátiť k pokroku v Paríži. A ďalšia vec, ktorá bude dôležitá, e, a ďalšia vec, ktorá sa týka občanskej spoločnosti a neštátnych aktérov, pokiaľ ide o rozvojové štáty, Eh, chceme obmedziť eh, rast teploty. Všetko ostatné je iba strata životov. Takže pokiaľ ide o také krajiny ako, členská, ako Európska únia a členské Krajiny Európskej únie tieto môžu byť hybnou síľou, pokiaľ ide o podporu tohto tranzičného prechodu. To bude kľúčový prvok, ktorý bude aj v tých rokovaniach obsiahnutý. Mali sme tu dialog, ktorý bol iniciovaný minulý rok a hovoríme o tom, kde sa nachádzame momentálne, kde sa chceme dostať neskôr. Myslím, že EÚ zohráva kľúčovú úlohu na to, aby sa plnili tieto ambiciozne ciele. EÚ môže byť aj takým mediátorom na to, aby sa tieto ambície dokázali splniť. O tomto hovoríme a snažíme sa nespúšťať zreteľ hlavne z toho udržateľného rozvoja. Ďalšie dve veci, ktoré by som chcela spomenúť a ktoré majú dôležitý dopad na tento klimatický nexus, to je miera finančnej pomoci, ktorú poskytujú prispievateľia ako to môže viesť k zvýšeniu ambícií v partnerských krajinách, ako to môže posilniť odolnosť týchto krajín, predovšetkým teda tých e, najmenej rozvinutých krajín a budeme sa sústrediť na to, kde sú tie dopady. A myslím si, že tie diskusie o zodpovednosti budú veľmi úporné, pretože budeme sa snažiť dosiahnuť jasné, priehľadné financovanie. To vždy je také palčivé a tento rok to nebude inak. Ide tu o to zistiť, že kto koľko platí, kto tie peniaze poberá a toto sa nebude meniť v najbližšej dobe. Európska únia môže byť takou hybnou silou, je hlavným donorom rozvojovej pomoci a myslím si, že to bude dôležitý dôležitý moment, kedy sa e, tieto partnerské krajiny zoskupia, e, pokiaľ ide aj o príjmanie tejto pomoci. Takže z nášho pohľadu, z pohľadu občianskej spoločnosti je dobré, aby sme mali uspokojivý, uspokojivý výsledok, pokiaľ ide o predvídateľnosť financovania rozvojovej pomoci. Je to veľmi dôležité na to, aby sme mohli sa venovať nielen klimatickým otázkam, ale aj plneniu cieľov SDG. A ďalšia vec, ktorá je takisto veľmi dôležitá aj v našom výbore, je otázka využívania pôdy. A my tu anticipujeme napríklad aj tú správu medziparlamentnú, ktorá by mala byť eh, prezentovaná tento rok a budeme sa pozerať na to, ako môžeme dosiahnuť naše ciele v oblasti teploty. Takže eh, Eh, už eh, sa globálne otepluje, už o 2 stupne v podstate. Eh, vidíme zmenu v globálnom klimatickom systéme aj regionálnom. A my poskytujeme riešenia pre obmedzovanie a prispôsobovanie sa obmedzovanie zmien klímy a prispôsobovanie sa zmenám klímy. Takže čo to vlastne všetko znamená pre výrobu e, potravín, udržateľné hospodárstvo, prístup k pôde a podobne. A to musíme hodnotiť realisticky a zároveň musíme byť ambiciózni, musíme e, sa pozerať na e, vedecké dlhodobé a prirodzené riešenia. Toto je dôležitý milník v implementácii Parížskej dohody COP24 bude dôležitý moment, hoci nie jediný, a bude dôležité, aby parlament mal jednoznačnú pozíciu a stanovisko, v, aby Európska únia mala silnejší mandát a väčšie ambície a z tohto pohľadu je príspevok výboru pre rozvoj veľmi dôležité a to je zatiaľ z mojej strany všetko a rada odpoviem na všetky otázky. Ďakujem pani McLean. Teraz dáme slovo poslancom, ktorí by chceli o tejto problematike hovoriť. Pani Hautala, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hovorili ste o prirodzených riešeniach e, pre e, boj proti zmenám klíny a e, tam je dôležité využívanie pôdy. Včera sme hovorili o dôsledkoch výboru kaká a kávy, eh, pestovania kakáva, kávy, nielen teda pokiaľ ide o vykoristovanie detskej práce, ale aj deforestáciu. Asi 80 deforestácie súvisí s rozširovaním polnohospodárstva. To je zložitá situácia. Potrebujeme vedieť, aké sú mechanizmy na to, aby sa zastavili tieto negatívne a nedobré trendy, my e, vlastne nie sme schopní využívať tieto prírodzené riešenia alebo riešenia prírodzené, založené na prírode. To je vlastne to z toho, čo som povedala, vyplýva. E, a používame iné, násilnejšie riešenia. Aká je situácia v oblasti používania bio palív v doprave v nadväznosti na také komodity ako soja, e, repkový olej a podobne. A čo budete navrhovať v rámci COP24, pokiaľ ide o riešenie týchto otázok? From my side, uh... Jednoduchá otázka z mojej strany. Uh, pokiaľ ide SDG a našu zodpovednosť. Ešte stále sú tam určité e, priesečníky. E, vy ste hovorili o globálnej e, kríze, globálnom oteplovaní. Samozrejme, v prvom rade treba zabezpečiť potravinovú bezpečnosť pre ľudí žijúcich v postihnutých regiónoch, aby prežili. Takže my často hovoríme o ochrane klímy z pôdy a podobne, ale otázka je, ako to môžeme skombinovať, e, aby sme napríklad pracovali na vzdelávaní a zvyšovaní povedomia. Ale v prvom rade tí ľudia musia najskôr prežiť, to znamená musia mať prístup k vode. To sme e, videli v rôznych krajinách, kde v podstate toto bolo zničené, toto prirodzené prostredie. Ako toto riešiť? Áno, ďakujem. Takže to bolo všetko, takže môžem, môžem vám dať opäť slovo. Ja, sa, ja by som e, sa mohla síce pokúsiť vyjadriť k otázkam využívania pôdy, ale nie som na to odborník. Ale pokiaľ ide napríklad o prácu v oblasti adaptácie, prispôsobovania sa, tam sa zaoberáme otázkami ekosystémov, najmä v menších a rozvojových krajín, krajinách a v rámci snách komunít. E, to znamená, e, tu uprednostíme takéto riešenia a nie, povedzme, veľké infraštruktúrne projekty. Obrovský problém je expanzia polnohospodárstva, odlesňovanie a príslušné dôsledky. A takisto, e, pokiaľ ide o SDG, aké sú alternatívy a stimuly pre konkrétne krajiny. Um, krajiny napríklad, e, kde by mohli fungovať e, povedzme iné projekty alebo fondy, pôdne fondy, ktoré by mohli zabrániť odlesňovaniu. Takže napríklad E, globálny environmentálny nástroj na podporu e, týchto environmentálnych projektov a podobne. Nuž ale pokiaľ ide o otázku biopalív, nemôžem sa vyjadriť, lebo nemám aktuálne informácie. Určite by na to lepšie odpovedali kolegovia v Oxfame a e, to tí, ktorí sa zaoberajú biopalivami v oblasti dopravy. Teraz bezpečnosť potravín, výroba potravina, miera prežitia, to je jedna z najväčších víziev, víziev a e, pracujeme s niektorými skupinami v rozvojových krajinách na e, takých e, riešeniach, povedzme, ktoré sú dimenzované ako menšie. Tie menšie projekty práve E, sa zameriavajú na veľmi malé pro e, komunity a e, vlastne zaručujú základné potreby a uspokojenie základných potrieb. Takže to by napríklad mohol financovať Európsky fond pre udržateľný pretože práve také fondy ako Európsky fond pre udržateľný rozvoj a podobne sa nevždy dostanú až E, k týmto malým komunitám. Treba teda zabezpečiť, aby skutočne títo ľudia mali prístup k podpore a na to je celý rad e, menších projektov a služieb, ktoré e, naši partnery v rôznych krajinách poskytujú. Ďakujem, pani McLean. Ďakujem vám za prezentáciu aj za odpovede a dúfam, že s nami ešte môžete zostať. Teraz e, budeme diskutovať v rámci nášho výboru pre e, rozvoj jednak o návrhu uznesenia a po tomto stretnutí, ale najneskôr e, v útorok 28. augusta na poludne Mm, členovia vašich skupín, ktorí sú tieňovými spravodajcami, môžu zaslať návrhy na zmeny a doplnenia a to na sekretariát. Tieto návrhy e, sa musia dostať všetkým ďalším tieňovým spravodajcom a mne. A pokiaľ ide o výmenu eh, e-mailov, eh, tak eh, tam dúfam, že sa nám nakoniec podarí dosiahnuť dohodu <clears throat> o zrevidovanej verzii textu a o pozmeňujúcich návrhoch. A nakoniec to teda bude e, odhlasované na našom výbore. Takže e, v duchu spolupráce ...29. až 30. augusta by malo byť možné stretnutie. Toto by nám všetkým umožnilo poslať e, pozmeňujúce návrhy do Envy ešte pred hlasovaním. A okrem toho e, s využitím e, kompetencií našich výborov zvýšime takisto aj šancu na to, že e, sa uznesenia Envy stanú súčasťou konkrétnych riešení. A teraz má slovo komisia. Pán Nils Schuster, prosím. Je, je tu? Áno, ďakujem. Ďakujem, pani predsedníčka. Komisia ďakuje parlamentu za dôležitú prácu na tomto uznesení, ktoré je dôležité, a e, za pozmeňujúce návrhy členom výboru Envy. E, kolegom z Climate Action Network ďakujem za veľmi dobré zhrnutie situácie, aktuálnej situácie a za COP24. A väčšinu z toho, čo ste povedali, by som podpísal, len doplním niečo z hľadiska komisie a našich vlastných analýz. My na komisie vidíme jasne dve priority pre 2018 dokončiť knihu pravidel COP24. Tu ide o technické pravidlá, ktoré treba implementovať. To znamená, e, toto e, v podstate je niečo, čo nadvezuje na COP21 e, v Paríži. No a potom ide o e, zmapovanie všetkých do, do, doterajších snách a posúdenie toho, aká miera ambície je dnes potrebná. No ale pokiaľ ide o tú knihu pravidiel, musí byť vyvážená, komplexná a dobre nastavená, musí riešiť všetky prvky parížskej dohovory, e, znižovanie dopadu, adaptáciu a prispôsobovanie sa zmenám klímy a ďalšie. A samozrejme, musí byť e, toto všetko dostatočne flexibilné, aby to odrážalo e, kapacity zaúčastnených strán a dobre naplánované. A potom na komisii vnímame ako prioritu posilnenú transparentnosť v rámci plánku 13, článku 13 a k tomu chcem ešte dodať, že e, pokiaľ ide o Parížskú dohodu, e, chceli by sme mať e, skutočne systém súladu, ktorý by mal fungovať chcel v plnom rozsahu, lebo len tak sa nám podarí tú parickú dohodu plniť. No a potom sa domnievame, že výsledkom COP24 by mal byť záväzok vlád a strán zvýšiť mieru ambícií, udržať a zvýšiť mieru ambícií na základe dialógu počas celého roka, ktorý prebieha a samozrejme by to malo všetko e, zohľadňovať aj e, správu e, IPCC o 1,5% zvýšení teploty. Potom my budeme mať v júni Telenor dialog, kde teda predložíme našu verziu, našu víziu veci, pretože my sme minulý rok v podstate dali na e, tú potrebnú legislatívu na implementáciu Parížskej dohody. Takže e, aj v tomto prípade opäť budeme hovoriť o vyšších ambíciách a komisia už dala najavo svoju ochotu zaoberať sa možnosťou zvýšiť tieto ambície. No a okrem toho samozrejme e, privítame našich e, partnerov, aby sami predložili svoje vízie v rámci dialogu Telenor, ktorý bude 29. októbra. A vy budete prizvaní samozrejme k tej druhej politickej fáze a vy pri, prispiejete samozrejme k tej druhej politickej fáze tohto dialógu a myslím si, že to bude aj test multilaterálnosti. Dôležitý test toho, ako sme schopní plniť predsavzatia a nesmieme si dovoliť zlyhať. Musíme skutočne um, byť úspešní tak, aby tento proces fungoval. A samozrejme, e, Spojené štáty sa musia ujať E, globálneho e, vedenia e, v tomto dialógu. A ako sme videli v poslednej dobe, tie výzvy sú skutočne bezprecedentné. Aj treba zohľadniť situáciu v rámci G7. 19. júna 19. júna sa konala MOKA, to znamená zasadnutie EÚ, Číny, Kanady a E, zástupcov 36 ďalších krajín, vrátane veľkých ekonomik, ale aj e, veľmi zraniteľných krajín. A to bolo vlastne druhé ministerské moka. To prvé bolo minulý rok a bolo to vlastne ako reakcia na zámer Spojených štátov stiahnuť sa z Parížskej dohody. Treba vytvárať nové koalície, vytvárať nové fóra, kde možno nadviazať partnerstva s ostatnými krajinami, ktoré sú rovnako zmyšľajúce. Na e, ministerskom stretnutí komisár Kaniete oznámil, že vzhľadom na politickú dohodu o smernici o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej efektívnosti, kde sme sa rozhodli zvýšiť mieru ambícií z 27 e, obnoviteľných e, na 32 a, a e, um, zvýšenie kde sme sa dohodli takisto zvýšiť energetickú účinnosť z 27 na 32,3 e, e, tak to je jeden cieľ a potom samozrejme aj v oblasti elektrickej energie zo 40% na 45%. Takže táto, napríklad toto oznámenie takisto pomáha vytváriť e, potrebnú pomáha vytvárať potrebnú e, dynamiku pred zasadnutí v Katoviciach napríklad. E, takže myslím si, že aj ostatné zainteresované strany by mohli vyhlásiť napríklad svoje zámery, zvýšiť svoje ambície a pred COP e, e, sme hovorili aj, takisto zverejnili svoje zámery, pokiaľ ide o dlhodobé znižovanie produkcie skleníkových plynov, rôzne scenáre, vrátanie scenára, ktorý teda si kladie ako cieľové, teda cieľovú perspektívu 2050. A to treba takisto vnímať e, aj v súvislosti e, e, s tým 1,5-percentným cieľom, o ktorom som pred chvíľou hovoril. Takže toto všetko vlastne vytvára rámec pre našu stratégiu, pre to, ako bude vyzerať. A posledných dňoch e, sme mali veľmi intenzívny seminár zainteresovaných strán o stratégii. Asi tisíc zaregistrovaných účastníkov počas dvoch dní tu bolo. A e, na budúci týždeň zverejníme e, našu online konzultáciu ohľadom stratégie a to potom budeme a tu potom zverejníme v novembri. A pokiaľ ide o financovanie prispôsobenia sa e, klimatickým zmenám, 100 miliard e, amerických dolárov by malo byť vyčlenených na finančnú pomoc pre rozvojové krajiny a navrhujeme zvýšiť výdavky na klímu v budúcom e, VFR z 20% na 25% a pri rozvojovej pomoci používame tie skutočné ukazovatele ehm, na základe monitorovania. A na rok 2017 e, e, prostriedky na e, prispôsobenia sa teda v porovnaní s rokom 2017 tieto prostriedky narastajú, takže by som chcel na zámer povedať, že vďaka týmto politikám, stratégiám a finančným stimulom E, chceme vytvoriť predvídateľnú situáciu pre verejné a súkromné subjekty a samozrejme toto všetko sa deje e, na základe konzultácií e, so zainteresovanými stranami a tešíme sa samozrejme takisto aj na spoluprácu na COP24 v Katoviciach. Ďakujem, pán Čester. Potom je tu ďalší rečník, a to je za devko. A vidím, že tu nie je. A prepačte. A Etienne Kojet, e, to nie som ja, ale je to môj kolega, ktorý tu e, e, nie je. Ja som jeho náhradník, takže som z DG Devko. Len niekoľko pripomienok k tomu, čo povedali pred chvíľou poslanci. Takže tu, e, e, pokiaľ ide o odlesňovanie a e, potravinovú bezpečnosť a podobne, to sú veľmi zložité otázky, ktoré jednoducho súvisia so životnými podmienkami ľudí v konkrétnych krajinách a niektorí ľudia sú jednoducho nútení správať sa spôsobom, ktorý nie je ekologicky udržateľný a komisie sa samozrejme snaží riešiť tieto problémy, ale nedostaneme sa ku každej vzdialenej komunite a mm, rozpočet by musel byť e, oveľa, oveľa väčší, než je teraz, keby sme toto všetko e, chceli pokryť. A ide nám o to, aby sme znížili emisie z deforestácie a aby sme vytvorili e, globálnu alienciu na boj proti zmenám klímy. A v tom nastal posun práve e, vo vonkajšej politike EÚ práve e, smerom k spolupráci s týmito komunitami. E, pochopiteľne opatrenia na obmedzovanie sú a zmierňovanie dopadov zmien klíny sú dôležité a Pochopiteľne sú tie potreby sú rozdielne e, pri e, rozvinutých a menej rozvinutých krajinách. Pracuje sa aj s miestnymi komunitami, ale to nie je jediný spôsob. Musí byť e, inštitucionálny rámec umožňujúci implementáciu stratégií, o ktorých hovoríme. Napríklad oblasť lesníctva, Nemôžeme tam vzdelávať ľudí, keď nie je monitorovací systém a systém e, dohľadu e, lesných strážcov, dohľad nad nelegálnym výrubom, a spáľovaním biomasy a podobne. Takže je ten finančný balík e, Afriky, Karibskej oblasti a Tichomorskej oblasti, ten už máme. Potom je tu aj tá aliancia 70 miliard eur na ďalších 5 rokov. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. My vám tie informácie veľmi radi poskytneme. Thank you very much. Now we... Ďakujeme pekne. Takže teraz sme mali už všetky príhovory, sme absolvovali a nie sú tu žiadne pripomienky zo strany poslancov. Uh, uh, a teraz ukončíme tento bod a budeme pokračovať buď v auguste alebo v septembri. A toto je teraz vybavené. Ďakujem. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Áno. Budeme hovoriť o digitalizácii v záujme rozvoja, zmierňovanie chudoby prostredníctvom technológie. Kolegovia, máme prvú výmenu názorov v máji. Dnes tu máme možnosť sa opätovne pozrieť na túto problematiku. My vieme, že digitalizácia je mení našu spoločnosť teda a e, táto nová revolúcia nevyčlenuje rozvojové krajiny a dovolte mi teraz uviezť jeden príklad. Máme viac domácností v rozvojových krajinách, ktoré majú mobilný telefón a majú prístup k elektronike alebo k čistej vode. A je pravdou, že tento vývin je poháňaný teda technologickým pokrokom, ako aj dopytom a komerčnými možnosťami, avšak politiky sú kľúčové na to, aby sa sprevádzal tento proces. Niektoré z tých našich hlavných víziev budú between people co caused by different, differing availability, affordability and digital literacy. Ide tu teda o zvládanie týchto problémov. Potrebujeme dobré politiky na to, aby sme zabezpečili dobré fungovanie digitálnej infraštruktúry a maximalizovali sociálny, hospodársky a demokratický prínos. Európska únia, ako aj jej členské štáty a donory, títo teda už podporujú digitalizáciu, za ostatných 20 rokov komisia podporovala projekty v oblasti digitálnej domény a Odhaduje sa až 350 miliónov eur, ktoré išli do digitálnych iniciatív v, posledných, v poslednom desaťročí. Je veľmi dôležité, aby prístup komisie Digital for Development nebol implementovaný osamotene, ale aby bol súčasťou celkového rozvoja, rozvojových stratégií a aby tu bol politický dialog s partnerskými krajinami. Na, na to, aby sme začali túto diskusiu, by som teraz dala rada slovo spravodajcovi Bogdanovi Brunonovi Ventovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne po tej stratégii zo strany komisie, ktorá bola oznámená minulý rok. Parlament sa rozhodol pripraviť ten, túto správu k tejto dôležitej téme. Chcem sa hlavne poďakovať za všetku pomoc e, kolegovi zo sekretariátu výboru DV. Digitálne technológie majú veľký potenciál pokiaľ ide o znižovanie chudoby a podporovanie konkurencieschopnosti, ako aj pri vytváraní pracovných príležitostí. Zároveň vidíme, že digitalizácia globálne narastá, Afrika a Latinská Amerika síce zaostávajú a strácajú možnosť v plnej miere využívať ten ľudský kapitál na to, aby sa pohli v tejto oblasti dopredu. Prvá časť našej správy je taká všeobecnejšia a venuje sa skôr tým všeobecným výzvam digitalizácie, zatiaľ čo ďalšie časti sa sústredia na ďalšie oblasti, ktoré súvisia s týmto dôležitým fenoménom. Počas našej práce na tejto správe sme zorganizovali EPP vypočutie a dostali sme aj feedback zo strany zúčastnených strán z ICT sektora, ako aj od relevantných e, aktérov, ktorí pracujú v oblasti digitalizácie. A spolu so sekretariátom sa nám podarilo zorganizovať e, stretnutie s viacerými zúčastnenými stranami, taký multilaterálny. A máme tu aj požiadavky zo strany SND od tieňového spravodajca pána Gerera Salomeho, pokiaľ ide o odsek 20 týkajúci sa humanitárnej pomoci Myslím, že si všetci uvedomujeme, že momentálne sme teda na správne nasmerovaní a pokiaľ ide o lehotu, ktorá je na konci leta 31. augusta, budú tu výmeny názorov a pozmeňujúce návrhy, ktoré 24. decembra sa budú konať a hlasovanie by malo byť 9. októbra. Ja sa teším na vaše pripomienky, a možno aj na nejaké návrhy pozmenujúce, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne aj my. Nie je tu žiadny tieňový spravodajca, či predsa len je, ale áno, jeden práve prišiel. Nech sa páči, za zelených. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne predkladateľovi za jeho prácu za tento prvý návrh. Chcel by som sa vyjadriť k tomuto návrhu. Zdieľam časť tých návrhov, ktoré tu odzneli ohľadne potreby získať víziu v oblasti digitalizácie pri rozvoji. Je to veľmi dôležité, pretože rozvoj súvisí s digitalizáciou nielen na severe, ale na juhu ale takisto treba predniesť aj takú kritickejšiu, kritickejšiu, kritickejší prístup, práve pokiaľ ide o južné krajiny. Možno toto sú tie témy, kde by som ja chcel vidieť pozmeňujúce návrhy za zelených. Napríklad pokiaľ ide o to, že sa treba venovať problematike rozvoja. Tam máme priority. Vieme, že viaceré krajiny tie ich potreby nesúvisia s väčšou digitalizáciou, hoci to potrebujeme, ale napríklad základné vzdelávanie, sanita a musíme si uvedomiť, že e, máme obmedzený rozpočet, takže prvá vec, na ktoré myslíme, je napríklad ako zabezpečiť tieto základné veci a až potom môžeme hovoriť o digitalizácii, predovšetkým v tých krajinách, ktoré to nepoznajú. My máme už takú hĺbkovú skúsenosť, to znamená, je to odlišný kontext, takže prvom rade sa treba pozrieť na to, ako sa budeme sústrediť na tie priority v tom kontexte, to zopakujem, toho obmedzeného rozpočtu. Druhá vec je tá priepas digitálna a treba si uvedomiť, že tie návrhy, ktoré robíme, tieto nezvýšia alebo nevyriešia túto priepasť. Jeden príklad, napríklad polnohospodárstvo, pretože vieme, že digitalizácia týchto technológií môže podporovať jednotlivé systémy. Vieme, že agrobiznis využíva digitalizáciu, nové technológie a preto očakávam, že aj v južných krajinách by sme mali byť schopní využívať digitalizáciu v službe agroekológie. Je to systém vlastne budúcnosti na to, aby sme mohli zabezpečovať e, potraviny pre občanov. Ďalšie veci, e, počítačová bezpečnosť, internetová bezpečnosť, tu máme veľké výzvy pred sebou. My vieme, že to súvisí aj s novými e, kriminálnymi skutkami. Máme elektronické kriminálne skutky, ktoré sa napríklad dejú aj v južných krajinách, kde tie pravidlá sú oveľa slabšie ako napríklad u nás. To znamená, treba aj túto otázku kybernetickej bezpečnosti zobrať do úvahy. A ďalšia vec, myslím, že som to nevidel v tej správe, a to sa týka toho ekologického dopadu, ktorý prinášajú nové technológie a digitalizácia. My vieme, že tá stopa ekologická týchto nových technológií je veľmi dôležitá, či už ide o technologický sektor alebo ten cloud. Toto je veľmi o hardvéry. Sú to termálne centrály, sú to emisie a využívanie energie. A preto je veľmi dôležité pripomenúť si, že nemôžeme digitalizovať svet na úkor e, ekológie a planéty. A na záver ešte finančná stabilita a mne sa zdá to byť veľmi dôležité, aby sme toto prepojili napríklad s tým, ako budeme inkorporovať digitalizáciu e, s tou s finančnou stabilitou týchto krajinách, ako aj s tou celosvetovou správou vecí verejných. Takže toto sú veci, ktoré by som chcel pridať do tejto správy. Dúfam, že budeme môcť spolupracovať na týchto témach, ktoré sú pre mňa dôležité na to, aby sme to zlepšili a aby sme podporili tú globálnu víziu ohľadne tých víziev, ktoré tu máme v kontexte s pohľadom na krajiny juhu. Ďakujem. Teraz dáme slovo komisii. Paola Gigarelli. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, my name is Paolo Ciccarelli. Ďakujem, pracujem v DigiDevko v rozvojovej spolupráci. Zodpovedný som za digitalizáciu Chcem poďakovať e, za tú možnosť venovať sa tejto dôležitej otázke, ktorá sa vynára v našej rozvojovej agende. Je dôležité vidieť, že Európsky parlament to berie do úvahy. V máji tento výbor už nám dal možnosť prezentovať to, čo robíme v oblasti digitalizácie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 Uh, Toto je veľmi výrazné e, rozšírenie, keď sa porovnáme s tými čiastkami v roku 2016. Takže naozaj rozbiehame sa naozaj inou rýchlosťou. Dôležitá vec, ktorú máme v tomto materiáli, je tá, že my posudzujeme vlastne digitalizáciu ako faktor, ktorý umožňuje posilniť našu rozvojovú spoluprácu. Takže my vlastne neposudzujeme digitalizáciu ako taký sektor. Ak sa pozriem na prejavy kolegov, chcem hovoriť, že tu nehovoríme o prioritiach e, e, konkurencieschopnosti, voči vzdelávaniu a tak ďalej, pretože tu sa pozeráme na to, ako posilniť tú oblasť, ktorá môže e, mať dopad na vzdelávací, zdravotný sektor a polnohospodársky sektor. Nie, nie je to teda otázka, kde sú priority, ale berieme do úvahy to, že v skutočnosti pracujúc na digitalizácii môžeme posilniť naše e, ostatné sektory. Keď e, pracujeme na e, digitalizácii, politika, ktorú podporujeme, je vlastne podporovaná diskusiami o, o, o zdraví. Nejde o to, ako budeme implementovať digitalizáciu. Tá sa deje na úrovni e, zdravotníckých expertov, ako to môže podporiť, doplniť tieto kroky. Je to teda spôsob obohacovania našej rozvoje spolupráci. A tiež, keď hovoríme o otázke energetiky, môžeme povedať, že i tu je jasné prepojenie medzi digitalizáciou príspevok, ktorý môže byť pre energetický systém. A keď sme vo vzdialených oblastiach Afriky, ten dopad veľmi často ľudia majú záujem o smartfóny a tak ďalej. And incentives to have renewable energy because it's the, it's the easiest way to get, uh, for example, energy. Pokiaľ v o oblasti, ktoré sú odľahlé, v oblasti energetiky. Solárne panely, ktoré súvisia s digitálnymi zariadeniami, to súvisí výrazne s klimatickými zmenami. Keď sa však môžem vrátiť k úlohe digitalizácie ako, ako pozitívneho faktoru, nad rámec tých 110 miliónov, ktoré financujeme do digitálnej infraštruktúry, Tiež sa snažíme zapojiť ďalších 200 miliónov na programy, ktoré podporujú zdravie, e, polnohospodárstvo. A tu potom je tu niečo, čo sa mi páči na tej správe, ktorú priniesol výbor, a to je to, že sa tu hovorí o inklúzii. Ne o tom, že nikoho nezanechávame e, e, bez pomoci. Pripravujeme programy pre digitálnu finančnú inklúziu, špecificky e, pre ženy, zamerané na najchudobnejších a potom tiež pripravujeme štúdie, aby sme sa mohli pozrieť na to, ako lepšie sa možno zamerať na pomoc ženám. Can have a component. Um, so... Takže a posledná vec, ktorú by som rád spomenul, je tá, že sa tiež pozráme na sektor súkromný, ten zohráva veľkú úlohu v digitalizácii a je to kľúčový e, partner pri e, skúmaní potenciálu digitálnej ekonomiky. Je tu veľká iniciatíva Európskeho investičného plánu, kde, ako viete, je komponent, kde je záruka pre... Máme tu viacero návrhov a my sa snažíme finalizovať digitálne zdravie, ale skôr sa zameriame aj na digitálny obsah. Chcem len poďakovať e, členom tohto výboru. Myslíme si totiž, že digitálna e, agenda v našej spolupráce môže byť len pridanou hodnotou. Ďakujem. Ďakujem. Snáď ešte niekto iný by chcel pohovoriť z výboru. Nie, nie je tomu tak. Predsa len. Ďakujem. Dodám komentár na, k slovám komisie. Tie ekonomické dopady treba ešte prehlbiť, pretože sa tu hovorilo o tom v súvislosti s energetickou reformou energetickou účinnosťou budov, energetickým trhom. Komisia má úvahy e, k novým technológiám. E, tieto nerozbieha. Musíme tieto však zohľadniť. Samozrejme, že môžete prispieť pozitívne smerom k inteligentnejším systémom zásobovania, ale ide o konkrétne veci. Treba predsa každý počítač zásobovať e, elektrickou energiou. Treba mať určitú bilanciu. Je táto bilancia pozitívna, či je negatívna? To treba zapracovať do našej energetickej politiky. Momentálne sa to nedeje to by mohol byť proste jednoducho e, úder, ktorý by nás zaskočil. Tu by sme znova stratili energetické úspory, alebo potrebujeme viac surovín. Do tej miery je veľmi dôležité, aby to bolo zohľadnené na materiály komisie, pretože nie všetci tu e, výťazia. Prosím, zohľadnite to vo všeobecnosti. Chcete na to odpovedať? Súhlasím, to je moja odpoveď. Treba to zohľadniť nepochybne. Som veľmi pozitívny v tejto veci a určite v našej ďalšej práci to budeme určite analyzovať túto tému. Ďakujeme vám. Nuž a teraz má slovo náš pán spravodajca. Prejdem do španielčiny. Ak je tu jediný e, tieňový, môžem hovoriť priamo španielsky. Ďakujem za vaše komentáre. Nadviažem na to, čo si bol spomenul. Pod 13 ten sa spomenul digitalizácia môže mať negatívny dopad. 18. polhospodárstvo. 20. E, návrhy Enrika Gerera sa spomenuli. 22. Ekologické hospodárstvo. Treba byť opatrný. Treba zohľadniť, ako sa to dá v krajinách rozvinúť. Určité krajiny vo vzdialenejších oblastiach. Tu sa môžu určité aplikácie veľmi vyplatiť. Keby sme mohli mať viac údajov, mohli by sme to zlepšiť. Veľa sa hovorilo o životnom prostredí, avšak e, dôležitá je aj digitalizácia. Musíme zohľadniť, čo sa dá v týchto krajinách e, vlastne želateľne aj urobiť. Takže keď ľudia bojujú proti chorobám a hladu a nemajú potrebný prístup, tak to v digitalizácii nepomôže. Ona však môže rozvoj zrýchliť a zasiahnuť vzdialenejšie oblasti. Tu sa však zhodneme a teším sa na vaše pozmenujúce návrhy Text sa bude určite zlepšiť. Určité aspekty, ktoré si bol spomenul, sú v texte už obsiahnuté. Treba ich ešte dobudovať. Nezabudli sme však na ne. Určite to budeme môcť, budeme môcť zaplacovať a nájsť dobré riešenie. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Penta. A teraz E, už e, všetci rečníci mali možnosť prehovoriť. E, termín pre pozmenujúce návrhy je 31. augusta o 10. hodine. Dobre? A tým uzatváram tento bod programu Takže e, tá, e, teraz e, bod otázky, neboli žiadne otázky prijaté, predložené, takže bol, to bol bod 15, teraz bod 16, bod rôzne. Takže ďalšie zasadnutie koncom augusta Takže e, uzatváram toto zasadnutie e, výboru DV. Želám vám pekné e, letné prázdniny a všetko najlepšie do budúcnosti. Dúfam, že si užijeme príjemné, teplé leto, nech už teda budeme kdekoľvek doma či na dovolenkách. Takže sa uvidíme koncom augusta.